colleagues, uh, welcome to this uh, first uh, uh, Econ meeting. Vítajte na prvom zasadnutí Ekonu počas uh, tohto funkčného obdobia, nepočítajúc to úvodné, kedy sme etablovali naše štruktúry. Eh, chcel by som vás informovať o jazykovom režime na tomto eh, výbore. Hm, viete, že etický kódex ohľadom eh, multilingvizmu sa uplatňuje sa e, vzťahuje aj na tlmočníčke a prekladateľské služby v EP. E, to znamená aj náš výbor, rovnako ako ostatný výbor, ostatné výbory, e, musia formulovať a priebežne aktualizovať jazykové požiadavky. To vlastne potom spracováva sekretariát s potvrdením predsedajúceho. 12, 16, 20 a 23 jazykov. Také sú možnosti a pri priraďovaní sál sa to e, zohľadňuje sa zohľadňuje e, počet jazykov e, a e, možnosti v miestnostiach. Ekon ako väčší výbor e, sa teší veľkorysej ponuke sál a e, služieb, ale stane sa aj to, keď budeme mať obmedzenejší jazykový režim, napríklad pri mimoriadných zasadnutiach v Bruseli a v Štrásburgu, čiže budeme priebežne sledovať jazykové profily, pokiaľ je to potrebné. Dnes máme plnohodnotný jazykový režim. Prejdeme na bod číslo 3 nášho programu. Program považujeme za schválený, keďže neboli námietky. E, dnes budeme mať verejné vypočutie s Elke Knigovou, e, prvé vypočutie s predsedničkou Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií. Verejné vypočutie sa vzťahuje na mechanizmus SRM a na základe dohody medzi parlamentom a Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií ako znak Eh, eh, demokratického mm, eh, demokratického pohľadu na zodpovednosť a, a povinnosti týkajúce sa príslušných a inštitúcií. Dnes bude predložený, predložený mm, extrakt zo správy činnosti za rok 2018 ja nepochybujem o tom, že e, tu prítomní poslanci a plosklankyne využijú možnosť dopytovať sa na všeobecnejšej úrovni. To znamená nielen obmedziť sa na SRB, ale vôbec e, na problematiku e, bankovej únie. Takže určite bude veľmi zaujímavá výmena názorov. Madam König, máte slovo. Ďakujem za slovo, pán predsedajúci, vážené poslankyne, poslanci, dámy a páni. Ďakujem za pozvanie. Je mi nesmírnym potešením e, e, byť prítomná na vašom prvom zasadnutí Ekonu. Je to vlastne taký <laughs> posledný týždeň predtým, než sa začne e, prázdninové obdobie, takže blahoželáme pán predsedajúci za opätovné vymenovanie do vášho postu. Teším sa na úzku spoluprácu s vami počas tohto ďalšieho funkčného obdobia, pretože e, transparentnosť e, a plnenie našich zodpovedností považujem za veľmi e, dôležité a je, vy slúžite ako ten spostredkovateľ informácií z inštitúcií, ako sme my, vašim voličom. Začnem stručným prehľadom o našej činnosti. Potom by som vám chcela predložiť stručnú informáciu o tom, aký pokrok bol dosiahnutý, na čom aktuálne pracujeme. A v závere by som eh, vás chcela upozorniť na eh, E, legislatívne aktivity, ktoré predstavujú veľké výzvy e, nielen pre nás, ale v tom širšom slova zmysle aj pre vás a pre e, radu počas tohto funkčného obdobia. Budem odkazovať na našu výročnú správu bez pochyby. Každý ste si to prečítal a prečítala a poznáte to do litery. Vytvorenie bankovej únie, viete, že to bol milník pri reakcii EÚ e, e, na krízu, ktorá začala z roku 2008. Banková únia e, je založená na troch pilieroch. Jedno je jednotný dohľadový mechanizmus vo Frankfurte, potom SRB, to je, to je jednotný mechanizmus riešenia kríz. Tu zastupujeme jednotnú radu pre riešenie kríz. No a ten tretí ešte nie je e, e, realizovaný, ale očakáva sa jeho dotiahnutie. SRB sa odvíja od dvoch právnych rámcov BRRD a SRMR E, už sa dostávame do e, fázy e, realizácie SRMR. Vy, Rada a komisie v medzičase už pripravila nový bankový balík, ktorý sa stal účinným koncom minulého roka a my stojíme pred úlohou jeho zavádzania do praxe. Ja by som chcela eh, sa venovať téme, ktorá je eh, eh, témou, kde dochádza k mnohým nedorozumeniam. Resolution znamená to, aby sa zabezpečilo, že banka, ktorá má problémy, aby sa pre ňu našlo riešenie, aby to malo čo najmenší dopad na daňového poplatníka, to znamená žiadne vykupovanie aut, sanovanie bank, a zároveň e, snaha limitovať e, dosah škôd e, na ekonomiku väčšina bank a máme okolo 3000 bank spada podľa, eh, pod štandardné eh, postupy týkajúce sa platobnej neschopnosti. Sú malé a eh, nie je dôvod to riešiť inak. To znamená, narába sa s nimi ako s aký, akokoľvek inou firmou, ktoré má platobnú neschopnosť. Avšak ak hovoríme o veľkých bankách, ktorí majú systémový dopad a spôsobili by vlnu problémov v rámci bankového sektoru. Preto máme špecifický mechanizmus riešenia krízových situácií. A chcem upozorniť, že toto nie je nejaký všeliek, e, ktorý vlastne e, čarovne odstraní všetky problémy. Banka, ktorá e, vlastne zlíháva, vytvára straty a, a a mm, má sa to odraziť e, v tom, e, že mm, e, trápia sa tým jej zakladatelia alebo akcionári, ale nie daňovníci vo všeobecnosti. Dobrým príkladom je Banko Popular z roku 2017 to bol vlastne prvý prípad krízového riešenia. Podarilo sa nám ochrániť španielských daňových poplatníkov a zabezpečiť stabilitu. Určite si kladete otázky, je to už e, e, finalizované, celé uzavreté a zastabilizované? Nie, Ehm, to, bo, mm, toto riešenie krízových situácií bolo spravodlivé. Stále však prebiehla ešte verejné vypočutie. My sme e, ešte v procese analyzovania všetkých podnetov otázok, ktoré padli počas verejného vypočutia. A teda sme vo finále v tom zmysle, že to uzavrieme koncom tohto roka alebo začiatkom budúceho roka. O čo skôr to lepšie, ale musí to byť v každom prípade kvalitné vlastne uzavreté. Tým teda uzatváram tú informáciu o Banco Popular e, my e, vlastne e, naplňame v jednotný fond na riešenie krizových situácií, naplňajú ho peniazmi banky, už vlastne e, doplňa sa posledné 4 roky. Súčasný stav je okolo 33 miliard a chceme dosiahnuť 1% krytých vkladov v horizonte 2023. E, to znamená okolo, najlepšie by bolo trošku nad 60 miliard. No a po, e, tá tretia téma, rozpracovali sme plány riešenia krízových situácií pre všetky bankové skupiny, ktoré spadajú do našej gestie a pokračujeme v našej práci e, posilňovať a aktualizovať plány, ktoré sa vzťahujú na tieto banky. Vypracovali sme 109 plánov pre bankové e, e, skupiny. Máme 127 bank, bankových skupín, ktoré spadajú e, do našej gestie. Máme len 111 skupín. Niekde je to dvojmo, povedzme, je, máme banku, a zároveň je to cerská spoločnosť nejakej bankovej skupiny Takže dá sa povedať, že je už zasadený ten e, rámec pre e, našu radu SRB a vlastne už sa posúvame do ďalšej fázy od tvorby e, našej koncepcie ku konkrétnym krokom. Teda úzko spolupracujeme s dotknutými organizáciami a snažíme sa uviezť do života, sprevádzkovať tento rámec e, riešenia krízových e, plánov e, jednoducho sa formulujú termíny, merajú, meria sa plnenie opatrení. Teda my nediktujeme, ako banka má vyzerať, ako má fungovať, ale chceme, aby to bol proces mrel e, je asi e, najlepšia podmienka, ktorá sa vzťahuje e, na banky. Banky musia mať dostatočné krytie a fondy na to, aby vedeli absorbovať nejaké šoky a aby e, vedeli zvládať e, problematické situácie. Chcela by som uviezť niekoľko ďalších prekážok, na ktoré naražame pri hľadaní riešení krizových situácií. Poprvé je to e, skupinová štruktúra a spôsob fungovania skupín. To je samozrejme veľmi komplikovaná záležitosť. Veľmi často kľúčom k úspechu je zjednodušiť tú štruktúru. Ďalšia, ďalšia ďalší problém je, sú eh, dobre fungujúce, dobre prepojené IT systémy. To je taká chronick, chronický problém v mnohých eh, bankách. Ďalej je to eh, funkcieschopnosť, kontinuita vo funkcieschopnosti bank a e, je to e, dosiahnutie potrebnej e, transparentnosti a teda aj účinná správa a riadenie. Detaily o tom nájdete v našej výročnej správe. E, našou snahou e, bolo e, poskytnúť každej bankovej skupine usmernenie šité na mieru. Tak sme to robili v roku 18-19 aj do budúcnosti. To chceme robiť. Zároveň pracujeme na dokumente, ktorý čoskoro bude zverejnený na našej webovej stránke naše e, očakávania e, kladené na banky, aby bolo jednotné e, chápenie, aby banky vedeli, čo to znamená mať ako banka schopnosť riešiť, zvládať krízové situácie. Toto je bola opis našej každodennej práce, ale musíme zlepšovať ten rámec nášho pôsobenia aj do budúcnosti predovšetkým musíme e, dokončiť, dobudovať úniu e, kapitálového e, trhu, Ehm, a ehm, tu opäť je diktát podmienok MREL. Chceme mať likvidný e, kapitálový trh, a e, aby nevznikali situácie, kedy banky musia vzhľadať k trhu e, do normy alebo hľadať iné riešenia. Čiže dodržiavanie MREL, ďalej dôsledné uplatňovanie balíka na znižovanie rizik, to znamená lepšiu kvalitu aj kvalitu kvantitu MREL a hovoríme o veľmi komplikovanom systéme a až e, e, ďalšie mesiace potvrdia, že všetci, e, všetci a všetky banky chápu veci rovnako a vedia, o čo ide. Ďalej musíme sa postarať o to, aby tretí pilier bankovej únie sa stal realitou. Zníženie alebo zvrátenie, eh, predchádzanie eh, prílišnej rozdielnosti eh, legislatívy o bankovej neschopnosti na národnej úrovni je podstatnou úlohou. Domnievam sa, že mm, je dôležité sa dôsledne oboznámiť s americkým modelom FDIC a možno bude schodným riešením dopracovať sa k akému európskemu mm, FDIC. E, ešte posledný bod, ani nie tak e, dôležitý pre vás, ale pre všetkých. Likvidita pri riešení krizových situácií je opäť oblasťou, ktoré si zasluhuje našu zvýšenú pozornosť a e, aj tu e, e, nám chýba taká rozhodnosť, jednoznačné riešenie. A to nájdeme len spoločnou snahou členských štátov a národných bank, ktorý je, je tou inštitúciou likvidity poslednej inštancie. No a ďalej CCP bola to dôležitá téma e, počas minulého funkčného obdobia a zostáva aj v rámci tohto aktuálneho funkčného obdobia. E, prepačte, hovorila som trochu dlhšie, ako, mi, e, ako bolo pôvodne plánované, ale povedala som všetko, čo považujem za potrebné a teraz je priestor na otázky. Ďakujem pekne, pani predsednička, za vašu prezentáciu a e, poukázali ste e, na to, že stále pretrvávajú problémy e, s vhodnými riešeniami by krízové situácie. No a skutočne likvidácia vnímať likvidáciu ako riešenie, ktoré je to akési beznákladové, je veľmi milná domnievka a je dôležité, aby sme e, e, využili možnosti, ako je aj dnešná možnosť e, na dialog za EPP. Začneme prvým rečníkom, pán Weber. Takže máme 5-minútové časové okna, otázka, odpoveď a ak bude čas k dispozícii, tak potom aj doplňujúca otázka. Markus, ďakujem pekne, ďakujem pani Kenik, že ste opäť sa dostavili v mene EPP. Vás e, vítam v novoetablovanom EP, teším sa na spoluprácu s vami, ale neviem, či skutočne je dôvod na radosť, pretože vlastne keď nemáme dôvod spolupracovať, to znamená, nie sú žiadne problémy s bankami. Ja by som sa, e, e, e, sa chcel vrátiť k správe Dvora auditorov spred roka aj pol. Poukázala ich správa na určité problémy aj vo vašej rade, to znamená nedostatočné personálne obsadenie, technické vybavenie. To boli tie kľúčové aspekty a to vlastne poviedlo k tomu, že že tá funkcie, schopnosť, e, takisto aj posudzovanie e, jednotlivých prípadov e, bola nedostatočná. Takisto dvor, auditor, dvor auditorov poukázal na to, že nebola, nebola tým pádom zabezpečená schopnosť vypracovať plány, likvidačné plány alebo plány do budúcich riešení pre viaceré banky banky. Teda to bolo pred rokom aj pol, čas uplynul a e, čo sa udialo, aký je stav dnes. No, čo sa týka personálneho obsadenia, toto hodnotenie Dvora auditorov, o ktorom ste hovorili, odrážalo situáciu v roku 2016. My sme boli v začiatkoch, e, zdvojnásobili sme počet pracovníkov, smerné číslo máme 400 e, a teraz je to 345 a, a máme nový e, rezervný zoznam, pretože veríme, že do konca roka e, to, ten personálny cieľ e, naplníme 400 do konca tohto roku. Čo sa týka dáta a práca s nimi. Od roku 2016 došlo k razatnému zlepšeniu. Dáta prichádzajúce z Európskej centrálnej banky, e, z národných inštitúcií. Funguje to veľmi dobre, e, bez, mm, bez problémov s týmito spoluhráčmi. Čo sa týka plánov riešenia krízových situácií, e, no vždy, je, vždy zostávajú nejaké resty. Keď dvor auditorov u nás veci hodnú, vyhodnotil. Vtedy sme len začínali s týmito plánmi. Len prvé kolo e, sa uzavrelo odtedy, Tých kôl bolo viac. E, takisto tie plány riešení sú veľa detálnejšie. Máme plány ohľadom postupov pri hľadaní týchto riešení krízových situácií. To vždy je postup, má viacero krokov, viacero fáz. No a Eh, o mm, dva roky po tom prvom po tej prvej správe eh, bola ďalšia, eh, bola ďalšia návšteva auditorov. Nehovorím to s ľahkosťou a s radosťou, takže čo skoro môžeme očakávať ďalšiu správu. A ešte jedna otázka, ktorou sa zaoberám najviac. Vy ste teraz v úvode vo všeobecnosti povedali, Všetky relevantné inštitúcie už majú e, svoje e, plány pre riešenie krizových situácií, alebo sú tu nejaké výnimky? E, pre niektoré sme naše rozhodnutie trochu posunuli, alebo všeobecne všeobecných pre všetky skupiny sú tu plány. Takže e, e, určite niektoré ešte musia popracovať na svojom MROL, niektoré na implementácii potenciálnych rozhodnutí, ale myslím, že je tu e, jasný trend smerom vpred. Ďakujem, Juan Fernández z SND. Dobre popoludne, najprv vás chcem privítať a chcem sa poďakovať za túto snahu, ktorú dúfame, že bude plodná v nasledujúcich rokoch. Mám dve otázky. Nebudem ehm, ehm, trvať na ehm, potrebe dokončiť bankovú úniu. Hovorili ste o tom e, vy vo veci ochrany vkladov a e, to e, sa má aktivovať z nasledujúcich mesiacov, ale chcem sa spýtať na reformu ISM, pretože nie je všetko vyriešené. Tá schopnosť mať likviditu a e, e, nástroje likvidity e, poslednej pre, pre posled, ako poslednú záchranu. O tom hovorí komisia. Ďalej sa chcem spýtať na to, že ako viete, Európa bankový orgán dostal mandát, aby vypracoval stanovisko o možnosti odpočítať z kapitálu teda z hmotného majetku, teda z investičného majetku, um, investície do softveru. Uh, chcem uh, sa opýtať, že uh, či by to mohlo mať čistú pozitívnu hodnotu, dopad na čistú pozitívnu hodnotu v prípade riešenia krizovej situácie a či by to mohlo ovplyvniť, ako sa zaobchádza s tými veriteľmi Diskusia o reforme e, SM zmluvy je diskusia, ktorá pre, e, ktorú sledujeme. Nie sme jednou zo strán, nemôžeme na to vplývať. My sme prispeli do e, SEM. Členské štáty zatiaľ sa veľmi zdráhajú, aby ESM eh, bol poskytovateľom likvidity. Môžeme mať na to odlišný názor, ale keďže nie sme jednou zo strán ESM, eh, ostáva iba pri názore. Eh, vaša druhá otázka je veľmi detailná. Doteraz, pokiaľ ide o plány riešenia krízových situácií, sme vychádzali z potenciálnej definície kapitálu pretože keď potrebujete rekapitalizovať, eh, hovoríme, že teda eh, sa treba tu vzťahovať na tú potenciálnu definíciu a teda či určité aktíva sa zohľadňujú ako aktíva, ktoré môžete eh, materializovať a predať v rámci riešenia krízových situácií. Tu sme veľmi opatrní, pretože musíme tu zvážiť otázky teda riešenia krizových situácií a ale napríklad pre cerské spoločnosti tu vyvstáva otázka, či je tu takáto možnosť predaja pre riešenie krizových situácií, ak sa to eh, v, tak, eh, v ktorej fáze by sa to mohlo uplatniť. Takže vychádzame eh, vlastne z tých definícií obozretnosti. Je to otázka pre dohľad. Ďakujem. E, niečo dôležité, čo si treba uvedomiť. Vy ste tu spomenuli ESM a backstop. Dohoda euroskupiny obsahuje aj uh, vlastne definovanie on one hand, of course, as a general principle is totally correct všeobecné v princípe sú správne, ale nemožno ich vykladať e, ako e, právne obmedzenie výsad e, spolu zákonodorcu a bežného zákonodárneho postupu. Ak bude potrebné, musíme zmeniť tento ramec, pretože ináč by sme dali obmedzenie jednohlasnosti do mechanizmu bežného zákonodárneho postupu. Ale z politického hľadiska je dôležitosť, aby um, bola rovnováha medzi vzdelením rizika, ale musí to byť jasne definované v právnom uh, vyjadrení, uh, aby sme presne pochopili uh, tú vec, že ak je potrebné, aby sme dali tú výsadu, že parlament bude vypočutý. Luis Caricano. Ďakujem pani Koenig za to, že ste tu. Chcem sa opýtať e, o likvidite e, po vyriešení krizovej situácie, čo je podľa mňa najnebezpečnejšie vákuum, ktoré stále existuje v systéme v prípade možnej paniky a chcem sa vrátiť e, k júnu 2017 a viem, že to Banko Popular bolo úspešný prípad, ale e, že e, bolo to hodinu pred otvorením pobočiek tej banky, keď e, sa prijalo konečné rozhodnutie Banko Santander, že ju kúpi tú Banko Popular za 1 euro. A neviem si predstaviť, čo by sa stalo, keby Banko Santander na poslednú chvíľu povedal, že ju nechce kúpiť. Potom by sme asi videli uh, rovná uh, kura medzi ECB a štátom a neviem, ako by e, to e, dosť dopadlo. Keby e, sme sa presunuli do času dva roky predtým, teda dva dní predtým, keď to bol streda v júli a bolo by to veľká firma, veľký podnik, ktorá by mala podobný kapitál. Dostali sme sa ďalej Ehm, na tej ceste v snahe e, zabrániť potenciálnej panike takejto? A ak nie, tak e, očakovali by sme niečo e, potenciálne podobné, že ak sa veci nevyriešia na poslednú chvíľu, tak v zásade nemáme nástroj, ako poskytnúť likviditu? A ak áno, ak aká je e, vaša predpoveď, že čo sa stane a čo e, musíme robiť práve teraz, aby sme tomu zabranili. Please. Máme e, jeden nástroj zavedený v celej bankovej únii a v celej Európe a to sa volá nástroj moratória aby e, nám to získalo 2 dní času. Je to dostatok? Nie, ale pomôže to, pretože v e, prípade Banco Popular e, tam nebolo moratórium, nástroj moratória v Španielsku, takže sme museli nájsť riešenie, aby dokázali znovu otvoriť stredu. Ale teraz už je to zavedené, je to dvojdňové moratórium, oni žiadajú 5 dní, ale dve je viac ako 0. Takže je to jeden krok. Druhá časť je e, jasná. Odtedy e, diskutujeme, myslím všetci z nás, FSB, Európa, vždy pracujeme e, za predpokladu, že rekapitalizujeme banku a potom likvidita je tam, ale žiaľ, likvidita nepríde hneď v pondelok ráno a dúfajme, že to už nikde budeme musieť robiť opäť v útorok. Ale vtedy vždy hovoríme, že potrebujeme riešenie pre likviditu eh, v tom mechanizme riešenia krízovej situácie. Podokli sme jedno riešenie, ktoré by eh, stavalo na záruke prvej straty v SRB a potom ďalšie kroky. No nakoniec, eh, aby získali likviditu, najväčšia suma, ktorá bude rýchla dosť presvedčivá, musí pochádzať od centrálnych bank a Teraz výzva je v tom, aby sme zabezpečili, že centrálna banka vám nikdy nedá nezabezpečenú likviditu a e, zabezpeka od banky e, je e, úzky, úzko profilový tovar. A dúfam, že nikdy nebudem musieť vykonať túto úlohu, ale dúfam, že nájdeme nejaké riešenie, ktoré budeme potrebovať ktoré môžeme využiť, ak budeme považovať za potrebné. E, Spojené kráľovstvo má niečo tak zvedené, ale e, je to zabezpečené za rokov od e, štátnej pokladnice Spojeného kráľovstva a Spojené štáty americké majú niečo podobné ale tiež to je zaručené za rokov od ich štátnej pokladnici a my na niečom takom tiež e, pracujeme. Ak e, nastane taká situácia, určite nájdeme riešenie. Nechcem stávať na to moratóriu, no aspoň vám to dá jeden deň času na to, aby ste to vyriešili. No. Myslím, že máme ešte pár sekúnd. Ďalšia vec, ktorú sa chcem e, opýtať, ak máme trošku času, je o symetrii e, v e, riešení krizovej situácii e, v porovnaní s prípadom likvidácie banky. Tie problémy, ktoré nastali v 2017 a v talianských bankách trošku neskôr, znamenajú, povedali by ste tak, že je tu právna neistota v jednotlivých prípadoch, že ktoré banky by sa považovali za dostatočne dôležité, aby sa toho ujali? Aké je kritérium? Dúfam, že sme teraz v poslednej dobe alebo v nasledujúcich dňoch, e, to som ešte nepreverila, no dúfam, že buď sme teraz dali alebo dáme na webovú stránku e, materiál o tom, že e, e, e, ako sa hodnotí, čo je vo verejnom záujme. Kolega prikuje, takže je to na webovej stránke. A my sa tu v zásade snažíme nejako vysvetliť tento rámec, ale druhý krok bol, ako som spomenul predtým, keď hovoríte o likvidácii, národné konanie v prípade insolvencie, tak e, máme 19 rôznych e, takých konaní. A to je ďalší krok, ktorý treba zvažovať. E, mal by to byť jeden európsky rámec pre likvidáciu banky. Dúfajme. A dúfajme, že bude dobrý. Samozrejme. The... Dúfam, že nevyužijeme e, e, toho dva dní moratória, ak by sme mali krízu, aby sme e, stravili tie dva dní vyjednávaniami a nájdeme riešenia pre likviditu a dúfam, že by sme to riešenie mali už pripravené vopred, a teda len v mm, núzovej situácii hľadáme núzové riešenia, ale pokiaľ je možné, tak sa vyhneme riešeniam zdieľania rizika pokiaľ e, nezistíte, že práve naopak e, e, mali by ste ho použiť. A Ernest Wurtason. Smith, do you start or you like? Okay. Him, so, but uh, no. okay. It's fine. Sven. Uh, look, first, welcome back from the Greens as well, uh, Madam Koenig, and. Uh... Takže uh, vítajte, pani Koenig, zelený vás vítajú späť a Mám tu otázku od Markusa, eh, no, ktorá nasleduje na otázku Markusa Febra o plánoch eh, stav riešenia krizovej situácii a Európsky dvor auditorov nielenže kritizoval, že či existovali takéto plány riešenia krízových situácií, ale aj to, že v tom procese plánovania e, tých e, riešení krízových situácií nemajú vyhlásenie o tom, či e, tie banky sú ozdraviteľné. A poďme, že um, o um, koľkých z bank teraz môžete povedať po ďalšej dokumentácie, že tie banky sú uzdraviteľné. A tiež či nám môžete dať informáciu o stave plánovania riešenie krízových situácií, vrátane prekážok, ktoré ste odstránili vďaka e, vášmu plánovaniu riešenia krizových situácií vo vašom procese. Mám druhú otázku. E, vychádza z vašej správy, kde ste uvedli, že vo vašom fonde e, je úspešnosť investovania trošku pochybná. Čo sa týka cených papierov, dosiahli ste minus 0,16 e, minus 0,16 e, návratnosti a čo sa týka vašich hotovostných investícií, tak to bolo minus 0,4%, čo je kvôli uh, e, úrokovej miere ECB. Ste uh, napriek tomu spokojní s uh, takýmto investovaním a uh, požiadali by ste vy sama niekoho, aby za vás takto investoval a uh, aké riešenia zvažujete, aby ste zlepšili uh, vaše investičnú úspešnosť? Zase, že nie ste na čo na to otázkou. Myslím, že nikto zatiaľ nemusí investovať peniaze a nemusí ich investovať ako my spôsobom, aby sme eh, ich mohli ľahko eh, likvidovať, aby sme ich ľahko mohli premeniť na likvitu a myslím si, že žiadny taký investor by nebol šťastný. My e, prispievame k menovej politike tým, že e, platíme 0,4% za sumy, ktoré máme vložené e, na bežných účtoch v centrálnych bankách a diskutujeme s plenárnym výborom, ktorý tiež určuje našu investičnú stratégiu o tom, že kedy je správny čas investovať. Keď sa pozrieme na niektoré bezpečné aktíva, tak minus 0,4 3% už vyzerá dobrá návratnosť. Teda my sa mm, pozorne snažíme mm, mať rovnoho v investícii. E, máme e, e, takéto citlivé portfólia. Máme tiež mm, outsourcovaných partnerov a to centrálne banky pre tieto účely. A Myslím si, že e, s takýmto výsledkom by e, bol spokojný každý, kto by chcel investovať peniaze, ale musel ich udržať likvidné. Takže nie som e, s tým šťastná, ale myslím, že tá úloha je dobre zvládnutá. K vašej druhej otázke, k stave plánov riešenia krizových situácií, my sme nevyvodili záver v žiadnom z tých plánov riešenia krizových situácií, že nejaká banka je um, v poriadku a je eh, ľahko eh, ozdraviteľná. No musíme stále pracovať na tom, že či majú plán, ako by ho plnili a ako by národné orgány plnili tie rozhodnutia. Takže stále tam ostáva práca, ktorú treba vykonať. A potom sú tu ďalšie časti, ako napríklad eh, prevádzková kontinuita a definície, aké sú kritické funkcie toto je postupná práca, ktorá prebieha. Myslím, že sme dosiahli dobrý pokrok v niektorých oblastiach, trošku je to pomalé v iných oblastiach a ja staviam na tom, že zverejníme tieto očakávania bankám, aby sme zabezpečili, že každý bude vedieť, že toto je meter, podľa ktorého zmerieme a dáme vám jasný ročný harmonogram, aby ste to naplnili. Každoročný harmonogram. vy e, sa pýtate, či hm, chceme v tom robiť viac. Keď nám pošlete písomne vašu otázku, tak hm, sa budem snažiť na ňu hm, odpovedať s rôznymi parametrami ozdraviteľnosti alebo vyriešiteľnosti. Gunnar Beck. Vážená pani predsednička, začiatkom roka si sa stretli s obavami, že Brexit môže predstavovať e, okamžité riziko e, pre e, bankový systém. V marci tohto roka ste objasnili, že sa nemôže, nemôžeme vylúčiť krátkodobé a strednodobé aj výkyvy Európska rada a nakoniec umožnila predlženie lehoty pre vyjednávania. Následne teda May odstúpila, preto by som vám chcel teraz položiť dve otázky. Vaša pôvodná výpoveď, že dne nepredstavuje nejaké okamžité riziko pre finančnú stabilitu, je v rozpore s vyjadreniami podpredsedovali sa Dombrovského z 2. apríla a predsedu ECB Draghiho z 10. apríla. Obaja sa e, vyjadrili v tom zmysle, že to môže mať e, e, hrozivé následky, pokiaľ ide o krizu likvidity a možný Brexit. Mohli by sa aj rozšíriť QE programy ECB Chcem sa vás spýtať, ako si vysvetľujete takéto eh, rozdiely v hodnotení, alebo považte pána komisára Dobrovského a Maria Draghiho eh, vyjadrenia iba eh, vlastne strategické, aby sa vlastne išlo viac, tlačilo viac na QE. Ako si vysvetľujete teda eh, situáciu vo Veľkej Británii? Predloženie lehoty do 31. oktobra alebo možno neskôr. Odstúpenie Terezy Mayovej, možné následovníctvo Borisa eh, Johnsona eh, na poste premiéra. Chcem odpovedať stručne na vašu otázku. Mojim uh, komentárom bolo vtedy uh, okomentovať, uh, vlastne sústrediť sa na prácu, ktorú robíme my, či by uh, sa potom uh, úspešne, a aký by to malo vplyv, aký by mal vplyv Brexit na riešenie krizových situácií bank. Eh, povedali sme, že možno by sme museli eh, varovať banky, eh, ak by teda mali akcie, ktoré spadajú pod anglické právo. Záviselo by to samozrejme od výsledku rokovania o Brexite. Toto by sa už nemuselo kvalifikovať ako MRL nástroj po prípade. A vlastne budeme musieť potom spolupracovať s orgánmi dohľadu ak banky budú musieť e, relokovať e, svoj EU e biznis do EÚ, ako sa to zmení, táto perspektíva ohľadom riešenia krízových situácií. Takže Nemôže sa to riešiť len e, formou e, teda e, presnutia schránok. Všetky tieto informácie sú na našej internetovej stránke. No a či z tejto perspektívy si myslíme, že sme dobre pripravení, zaznelo. Ja som povedala, že sme tak pripra- dobre pripravení, ako sa len dá. Nie je tajomstvom, že s posunutím Brexitu niektoré aktivity, ktoré si banky naplánovali, sú trošku spomalené, takže môjim posolstvom pre banky teraz je, e, na toto naozaj nie je dôvod, pripravujte sa, e, zorganizujte sa a záver, e, ktorého sa držím, je, že nevidím tu nejaké iminentné riziko, to je správne, ale vždy to bolo skombinované ešte aj s ďalšou vetou, závisí všetko aj od ekonomického spomalenia, ktoré Brexit e, spôsobí. To treba e, mať tiež na pamäti, zohľadňovať finančný trh, ale nebude spúšťačom, ale je možné, že tam bude e, taký druhotný efekt naň. No a myslím si, že nie je mojou úlohou interpretovať ani slova pána Dombrovského, ani predsedu ECB, čo mali na mysli, čo nemali. Ďakujem, teraz Jan Epnik. Ďakujem pekne, pán predseda. Mám e, osa, otázku pre pani König, ktorá sa týka e, Deutsche Bank. Dnes e, sa snaží výjsť z dlhodobej krízy po svojich veľkých vlastne ašpiráciách. Pýtam sa, kedy ste boli zainteresované do tohto druhu problémov? keď, eh, už, keď hrozila kríza alebo už keď eh, eh, to bola insolventnosť. A potom moja druhá otázka znie, keď banka takejto veľkosti vlastne zbankrotuje, čo ste pripravení urobiť, pretože váš fond je iba na úrovni 33 miliard eur. Všeobecným pravidlom je, že nikdy nebudem sa vyjadrovať k jednotlivým inštitúciám, ale chcem povedať, že e, Deutsche Bank e, je dôležitá pre globálny systém, pre ňu e, teda, na ňu sa teda vzťahujú naše postupy a ja myslím, že teda nebudeme musieť riešiť príliš veľa bank, pretože dobré plánovanie zabezpečí, aby boli oni schopné vyriešiť svoje vlastné problémy. Ale samozrejme je tu plán pre riešenie krizových situácií pre Deutsche Bank, je tu Emira požiadavka a ja by som to pri tomto ponechala. Ak banka, e, e, e, ktorá pod nás spadá, vlastne bankrutuje, tak máme viacero možností, ako v prípade Banko Popular to môže postupovať. Tam sme mali šťastie, to je pravda. Bol, bol tam o ňu záujem, mohli sme teda potom to riešiť s nákupcom, ale alternatívou by bolo, že v takomto prípade aby sme vyčistili straty a rekapitalizovali tým, že MRL e, premeníme na kapitál. To, čo v našej terminológii alebo žargóne voláme Open Bank Bail-in. Takéto alternatívy v zásade tu sú. E, sú tu aj nejaké ďalšie, ale v zásade to ukazuje, že MRL je veľmi dôležitá možnosť, nástroj, lebo vám to zvyšuje vlastne e, portfólio možných zásahov. Ďakujem. Chcete položiť nejakú doplňujúcu otázku? Nie. Takže Martin Širdevan. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem aj vám, pani König. Sedím tu. Vidíte ma? Ďakujem za to, že ste dnes k nám e, prišli a informujete nás o tom, ako to vyzerá z SRB, aj o teda vašom, e, vašej výročnej správe. Niekoľko otázok sa týkalo implementácie nástrojov pre riešenie krinových situácií bank, ktoré v prípade mnohých, hlavne veľkých bank, prebehali veľmi pomaly. Ako to hodnotíte? Prečo e, je tomu tak a môže to mať eventuálny dopad pre stabilitu bankového e, sektoru teraz 10 rokov po e, bankovej kríze? Eh, povedali ste, eh, že cieľom je eh, zabrániť možnému bailoutu, ale neviem, či sme už dospeli do takéhoto bodu. No a pokiaľ ide o vašu výročnú správu, Hovoríte, že je na e, e, bankách samotných, e, aby zabezpečili riešenie ich krizových situácií, ale keďže bankové skupiny sú veľmi komplikované, toto, túto vec komplikuje, takže pýtam sa, nemal by SRB zohrávať ešte silnejšiu úlohu, aby odbúral takúto komplexitu, aby vôbec bolo možné riešenie krizových situácií. No a potom ešte jedna úplne krátka otázka aj tá sa tu už spomenula, e, ešte e, nemáte, e, ste nezamestnali všetkých spolupracovníkov, ktorých by ste potrebovali, v čom to spočíva. Bolo by zmysluplné pracovať s plným počtom pracovníkov aby bolo možné stabilizovať eh, bankový eh, sektor, tak ako je to v záujme nás všetkých. Začnem s vašou poslednou otázkou eh, k personálu. Treba zohľadniť, že sa nachádzame vlastne na trhu, kde je súťaž, potrebujeme veľmi diverzný personál z bank, z oblasti dohľadu, regulácie. To si vyžaduje čas, je to zdlhavý proces a žiaľ, tento eh, rok eh, sme trošku prehrali eh, s inou bruselskou inštitúciou, ktorá sa volá komisia, ktorá naberala nových pracovníkov a žiaľ, moji spolupracovníci boli takí e, dobrí, že e, vlastne sa ponuka rozšírila aj na nich, e, oni ju prijali, takže Eh, vlastne som povedala, že nie som prekvapená, pretože máme naozaj vynikajúci personál, ale jednoducho teda je to proces, ktorý stále prebieha. No a potom ďalšia otázka, ktorú ste položili k našej eh, úlohe. Ja si myslím, že ste ma trošičku nesprávne pochopili. Keď som povedala, že je to na bankách, aby zabezpečili, že ich krizové situácie sú riešenie, mm, nie sme ambiciozní, ja si myslím, eh, že teda treba povedať, že eh, takéto, eh, keď máme nejakú veľmi komplikovanú štruktúru, nedá sa hneď povedať, že to nebude fungovať. My musíme hodnotiť, či nejaká možná odpoveď je odpovedou, ktorá bude fungovať. Takže nie je tu nejaké vopred jasné vodítko, ale je veľmi ľahké povedať, váš IT systém sa musí zrýchliť, musia tam byť údaje, disponibilné okamžite, ale je na bankách, aby to e, zabezpečili. E, my sa môžeme pýtať, prečo sa to ešte tak nestalo a potom príjmať kroky. No a napokon implementácia našich opatrení. Nemyslím si, že by sme nejako príliš váhali. My sa snažíme sa vyhnúť tomu, aby sme e, e, vlastne vyvolali nejakú krízu, ktorej chceme v podstate zabraniť. Takže nechceme to tak presne ohraničiť, toto sa musí stať o 6 mesiacov, o 9 mesiacov. Buďme realistickí, banky potrebujú na realizáciu dostatok času. Lídia Pereira. Ďakujem pani König za to, že ste dnes medzi nami. Mám pár otázok vo vzťahu s tým, čo ste práve povedali, že našim cieľom má byť e, dokončenie e, Európskej únie, kapitálových trhov aj bankovej únie. Momentálne tu zaznamenávame spomalenie ekonomiky a čelíme mnohým problémom týkajúcim sa verejného zadlženia v krajinách ako Taliansko či Portugalsko. Európska centrálna banka, Európska komisia a IMF už e, upozornili, aké exponované sú tieto e, krajiny, hlavne ich banky Eh, pokiaľ ide o verejné dlhy eh, týchto krajín. Takže aký je váš názor eh, k tomuto? Je to tiež prepojené s otázkou riešenia krizových situácií bank vo všeobecnosti. Ja sa držím len môjho terénu, verejné zadlženie väčšinou tam nespadá, ale chcem jasne povedať, máme za sebou pár veľmi dobrých rokov, Máme tu ešte stále veľmi dobrý vývoj v Európy e, za sebou a toto e, sa týka aj e, bank, takže to obdobie mali využiť na to, aby sa zabezpečili, pripravili na horšie časy a treba posilniť aktivity SSM, aby sa MPLs posilnili, čistili, zabezpečilo sa, že v prípade zhoršenia e, časov e, sa bude dať e, vlastne nejako dobre postupovať. Ďakujem. Máte nejakú ďalšiu otázku? Nie. Billy Kelleher. Ďakujem, pani König. Len dve otázky. Eh, ja som eh, pôsobil eh, pre írskú vládu v časoch krízy. Súčasťou systému časného varovania v prípade e, problémov e, e, likvidity, keď sa na to pozriete, likvidita sa stane tiež kapitálnym problémom, keď nemáte dosť času na riešenie problému. Takže z tejto perspektívy, ak nejaká banka je systemicky dôležitá, aké mechanizmy sa vytvorili na identifikáciu toho predtým, než vám niekto nejaké ráno alebo neskoro v noci za, zaklope na dvere alebo zaklope na dvere svojej národnej vlády, ako v prípade Írska, alebo aj inde v eurozóne v roku 2010. Ďalšia otázka. ECB má teda dohľad nad e, európskou menou e, v eurozóne, ale nad rámec tohto sa niekedy obávam, že ich e, nevýhodou je, že sú aj veľmi pomalí, pokiaľ ide o riešenie problémov bank. Máte k tomuto nejaký názor? Je tu dosť disparita eh, v eurozóne, pokiaľ ide o eh, úroky pre, v oblasti hypoték alebo úroky pre malé, malé a stredné podniky. Takže aký je váš názor na toto? Ja sa eh, obávam, že e, banky budú práve e, čerpať e, u tých, ktorí si zobrali hypotéky alebo malých stredných podnikov, keď sa dostanú do problémov. Toto je možno otázka pre SSM a nie nás. Takže tomuto sa nebudem vyjadrovať. Systém včasného varovania E, existuje. Musím e, povedať, e, že áno, krízy likvidity môžu vzniknúť veľmi rýchlo. V niektorých prípadoch ide iba o krízu likvidity ktorú vyvolá kríza insolventnosti, ale môžu to byť aj iné dôvody. Systém časného varovania, ktorý sa vytvoril, je kombináciou e, predchádzajúce, e, ktorý využíva SSM. Takže my sme plne v súlade s SSM, pokiaľ ide o e, teda banky, ktorých situácia eskaluje a naše týmy monitorujú banky či nás nikdy nič neprekvapí, to je pravdepodobne nerealistické tvrdiť. Potrebujeme tu byť e, obozretní, aby sme mohli monitorovať e, systém dostatočne, aby sme tu mali včasné e, varovanie, dúfajme vždy predtým, než vstúpime do nejakej krízy. Stručne v kontexte bank, ktoré majú Nevyvážené e, súvahy, Musíme zabezpečiť, aby inštitúcie, e, európske inštitúcie pracovali pre e, občanov. Treba tu teraz zabezpečiť väčšiu súťaž v krajinách, kde neexistuje, ako Mario Draghi povedal. V Írsku je takmer monopol, pokiaľ ide o bankový sektor, takže E, tuto máme nedostatočný dopad na občanov, ak títo nemajú prístup k takým e, e, vlastne úrokom ako v Belgicku, Portugalsku či iných krajinách. Takže je nejaké disciplinárne opatrenie, ktoré by sa mohlo zaviesť v bankách, ktoré na sa teda nespadajú normálne postupy, ktoré by mal dobre fungujúci vnútorný trh zabezpečiť pre všetkých občanov. Toto je veľmi obsiahla otázka. E, týka sa to cezhraničných aktivít, alebo je trh ešte stále e, lokálny. Ja si myslím, toto e, sa týka naozaj veľmi lokálneho trhu. My sme tu iba na to, aby sme zabezpečili, že ak nejaká banka bude naozaj zlyhávať, že to bude naozaj odpoveď, odpoveď ako ochraňovať daňových poplatníkov a akcionárov nie, prepačte, nie akcionárov, ale e, e, vkladateľov pred dopadom. Ale samozrejme sú tu aj širšie otázky, ktoré s tým súvisia. Je to skôr e, otázka vzťahujúca sa na kapitálovú úniu, dohľad, ale možno aj zvykov a správania. Ďakujem. Pani Kunik, ďakujem za vašu prítomnosť eh, tu eh, dnes. Eh, už sme tu počuli sklonovať meno Deutsche Bank. V posledných dňoch nás zastihli mnohé informácie. spomíname si na finančnú krízu z roku 2008, shadow banking a jeho dopad. Vieme, aké to bolo komplikované aj pre e, e, regulátorov e, vidie, čo sa deje v tomto paralelnom bankovom systéme. Systém pre finančnú stabilitu odhaduje, že tu ide o 52 miliard dolárov. Je to číslo, ktoré stále rastie, hlavne v Európe. Máme tu teraz bankový systém, ktorý tu E, vlastne nefunguje presne tak, ako by to bolo e, normálne e, predpokladateľné, takže máme tu risk systemický, systemické riziko, ktoré predstavuje tento paralelný bankový systém. Pýtam sa teda, či môžete správne plniť vašu úlohu, ak nemáte prístup Eh, vlastne eh, ku všetkým týmto údajom. Existuje tu bankový eh, balíček alebo aj nebankový balíček, ktorý by vám umožnil korektne vykonávať vašu prácu. Ako teda čelíte tejto neprehľadnosti a nepotrebovali by ste, aby komisia urobila legislatívny návrh, ktorý by išiel práve smerom regulácie paralelného bankového systému? To tieňové bankovníctvo, shadow eh, banking, vzhľadom na moju minulú funkciu aj v rámci pôsobenia v SSB, eh, vždy som si kladla otázku, či je to rovnaké riziko, tak eh, rovnaké pravidla musia byť uplatnené. Je to dôležitá téma, ale nie e, téma pre nás. E, keď sa zamyslíme nad e, vzájomným prepojením trhov, áno, dá sa uvažovať o rizikách na jednej strane, či sú záruky likvidity, ale ten hlavný aspekt prepojenia trhov nie je tieňové bankovníctvo, ale ale e, tie e, centrálne protistrany. pretože tie najväčšie e, banky sú zároveň clearingové pilerie. Keď jedna z nich zlyhá, tak vlastne reťazová reakcia v systéme sa prejaví. Preto sme začali E, e, konania v rámci FSB 2 a je to teda vec, ktorá nesmie upadnúť do e, zabudnutia a musíme sa ju opäť venovať. Markus Ferber. Dank, mit dem Banken. Čo sa týka banko, bankového, eh, bankového balíka, sú nové kvoty MREL a tak ďalej, ale eh, takéto niečo nie je viazené eh, na tie mm, plány riešenia krízových situácií. No a ak hovoríme o transparentnosti, tak je to dôležité. V USA e, e, sú stanovené určité prahové limity, e, takisto aj určité nové povinnosti vykazníctva a nedávno Rada pre bankovú stabilitu opäť otvorila aktívnu diskusiu e, na túto tému. E, ja by som rád poznal váš, e, váš pohľad na transparentnosť týchto plánov riešenia krízových, krízových situácií. Aký máte názor na ich zverejňovanie? Nož, to je ťažká otázka, musím povedať. Dokonca som už začala hovoriť po nemecky a zost- ale zostanem v tej angličtine tak, ako mi prináleží. Ja súhlasím s tým, e, že mali by sme časom zabezpečiť transparentnosť ohľadom ozdraviteľnosti bank, ale každá minca má dve strany. Ak sa budú publikovať plány riešení, e, tak potom banky sa, e, e, banka sa môže staviť do, postaviť do polohy, že teda nech sa to už stane. A budem parafrázovať Bertolda Brechta, máte prvý plán, druhý plán a potom sú problémy. No, e, v podstate e, sa už e, ro- robili úvahy týkajúce sa toho, či sa majú zverejňovať tieto plány riešenia krízových situácií. Zatiaľ nepadlo definitívne posledné slovo. Pred nejakým rokom alebo trošku dávnejšie Finmar, to je švajčiarský regulátor, e, publikoval, e, že oni zrazili určité percento z tej maximálnej e, hranice, ktorú museli naplňať banky s argumentom, že situácia sa trošku zlepšila, banky sa ponaučili No jednoducho, i napriek tomu, že táto rukavica bola hodená, nikto na to nereagoval. Čo sa týka MREL, to myslím je vec, ktorá by mala byť zverejňovaná v prípade bank, zasluhujú si to investori. V tejto chvíli si vyhradzujem právo neutrálneho stanoviska. Teraz Eiro Heneloma. Kiitoksia puheenjohtaja König erinomaisen kattavasta ja, ja hyvästä esityksestä. Ďakujeme, ďakujem aj za eh, vaše eh, široké vystúpenie. Už máme 4 roky skúsenosti a preto som eh, vám chcel položiť pár otázok, aby som poznal, ako to hodnotíte. Poprvé, prvá otázka, spolupráca medzi rôznymi inštitúciami ERB a tiež e, e, SRB a tiež e, spolupráca SRB s tým mechanizmom teda rady pre riešenie krizových situácií a tiež medzinárodná spolupráca. Vieme, že toto vyžaduje úspešnú spoluprácu, aby to dobre fungovalo, aby to dobre dopadlo a preto sa chcem vás opýtať, že myslíte si, že v tejto chvíli spolupráca medzi jednotlivými inštitúciami aj medzinárodnými inštitúciami je optimálna? A e, ste spokojná s úrovňou spolupráce medzi rôznymi inštitúciami na rôznych poliach? A Druhá otázka. Chcem e, sa sústrediť na debatu o likvidite. Toto je kľúčová otázka, ako všetci vieme. Vy ste spomenuli, že Európska centrálna banka možno by tu mohla zohrať úlohu alebo mať úlohu, aby zaručila e, likviditu, teda úlohu e, garanta tejto likvidity. Ako vidíte túto úlohu pre ECB konkrétne? Myslíte si, že ECB by mohla zasahovať, aby zaručila likviditu? viac ako to robí dnes, napríklad v e, prípade cenných papierov? Let me try to answer the question. Pokúsim sa zodpovedať tú otázku spolupráca medzi e, Európskou centrálnou bankou a konkrétne SSM, komisia, národné orgány, e, národné orgány pre riešenie e, krízových situácií, ktoré sú súčasťou SSM, aj národné dohľadové orgány. Tá spolupráca je potrebná a užitočná. Ak to nefunguje, tak to treba riešiť. Zdá sa, že to funguje e, dobre, pričom výnimky potvrdzujú pravidlo. Čo sa týka pravidla rigvidity, Myslím si, e, že sa to e, e, riešilo veľmi dlho, ale konečne sme sa dopracovali do žiadaného stavy. Centrálne banky, národné banky zohrávajú kľúčovú úlohu, ale aj CCP. My si myslíme, že ak hovoríme o globálnom bankovom hráčovi, ten fond, jednotný fond e, na riešenie krízových situácií nebude dostatočný, ale môže slúžiť na poskytnutie záruky napríklad centrálnej banke. A potom sa natiská otázka, aká, aký má, aká má byť výška záruky. Má sa to odvíjať od tej prvej tranše, alebo čo sa má Uh, uh, zohľadňovať. Ako som povedala, ja som eh, od prírody optimistka a verím, že sa niečo nájde. Eh, ale ešte raz dôrozňujem, ani fond, ani poistka viazaná na fondom nemôžu byť tým jediným riešením. Eh, veď hovoríme tu o likvidite a to riziko má byť, ktoré sa na to viaže, má byť nízke. Teda vždy je snahou dosiahnuť rekapitalizáciu a mm, e, ak je zabezpečená likvidita, tak by to malo ísť Ernesto Tasur. Ďakujem pekne. Ja sa vrátim k tým plánom riešení. Pokiaľ to správne chápame, tieto plány musia byť povinne vyhotovené. A ja by som chcel toto trošku detaľnejšie rozobrať máme e, e, už tie e, hodnotenia týchto plánov, sú už uzavreté, skompletizované či už sa e, odstránili nejaké prekážky e, brániace ozdraveniu, brániace riešeniu krízových e, situácií. To je teda moja prvá otázka. Druhá otázka vyplýva z vašej výročnej správy. Tam píšete, že metodika pravdepodobnosti zlyhať, alebo, alebo e, e, či potenciálne, ale aktuálne, e, aktuálna neschopnosť, platobná neschopnosť je si čo máte dotiahnuté a či je to odladené z ECB. Začnem s tou druhou otázkou. My sme si vypraceli jasnú metodiku Máme e, e, rovnaký spúšťač, ako má ECB na, e, zadefinovanie banky, ktorá je už platovne neschopná alebo má veľkú pravdepodobnosť ocitnúť sa v situácii. My si myslíme, že vždy banka je oveľa bližšie k, alebo dohľadný orgán má oveľa bližšie k tej banke a pokiaľ sa banka ocitne e, v e, v, v problémoch. E, my sme tí, ktorí dostaneme ako prvý informácie a príjmame potom rozhodnutie sami. Myslím si, že neexistuje rozdiel metodický E, e, medzi tým, s čím pracujeme my a ECB. Ale samozrejme vždy e, treba veľmi dobre zvážať načasovanie, aby ste nevstúpili do procesu priskoru alebo priniskoro, kedy to mm, je veľmi potom nákladné. Krátka odpoveď je taká, naša metodika a štruktúru, ktorú má ECB, sú určite dve porovnateľné veci. E, vaša prvá otázka, teda ozdraviteľnosť alebo schopnosť e, uplatniť riešenia na krízové situácie. Nemôžem povedať, že každá jedna banka je úplne v poriadku. Sú resty temer v prípade každého e, a, a, a e, reakcia na Svena Gigolda. E, my e, pri koncipovaní našich odpovedí budeme sa snažiť pridať nejaké detaily. Kunár Pek. Vážená pani predsedníčka, vy ste poukázali na to, že prostredníctvom vášho fondu banky e, sa e, dokážu ozdraviť bez, bez toho, aby to bolo na úkor daňových poplatníkov. E, ale nie je to tak, že trošku zavádzate. SRF sa tvorí z povinných odvodov bank v roku 2019 3186 prispievateľov. No, no a v v podstate za to e, e, platia jednotliví klienti bank prostredníctvom poplatkov. E, takže v prípade krízových situácií z jednej krajiny môžu zachraňovať banku v inom, inom štáte. Myslím si, že ten rozdiel proti typickému bailoutu alebo záchrany je v tom, e, že e, peniaze do e, daňových poplatníkov prostredníctvom súkromných subjektov bank sa dostáva niekam inom. Bulharsko a v ďalších rokoch aj Chorvátsko pristúpi ako prispievateľ k vašemu fondu a pritom obidva zmienené štáty majú pomerne slab, mm, slabo zastabilizovaný e, mm, bankový systém. Takisto Bulharsko a Chorvátsko má aj nízku mieru úspor domácnosti. Je to e, výrazne pod priemerom EÚ. E, takže logika káže, že nemôže byť e, e, inverzná e, korelácia, že niekto, kto má slabý bankový systém, dokáže pomôcť niekomu, ktorý je v rozvinutom bankovom systéme. Takže dokážete potvrdiť e, nám v Nemecku v solodných ekonomikách, e, v zastabilizovaných bankových systémoch, že naše obavy sú neoprávnené? Pokúsim sa nejako zodpovedať vašu otázku. SRF je fond, do ktorého prispievajú banky. Banky odvádzajú zo svojich e, príjmov to znamená, že peniaze nekončia v, zisku, v tvorbe zisku e, pochádzajú z ich aktivít e, ale aby sme z tohto vyvodili, e, že vkladatelia zachraňujú banky, to je prehnané. A ak povieme, že vkladateľ rovná sa daňovník, to tiež je pritiahnuté za vlasy. No a e, chcem jednu vec povedať, to som nespomenala v úvodnom slove. Áno, do e, bankovej únie pristúpia ďalšie členovia, Bulharsko a Chorvátsko. Budú musieť odvádzať určitý objem, ktorý je percentom z ich e, tržieb a viete, že sa robí hodnotenie e, kvality a tak ďalej. Čiže keď sa stanú plnohodnotným členom, e, majú všetky práva a povinnosti ako ostatní Jednotný e, fond riešenia krízových situácií je posledná inštancie. E, najprv sa vždy začína tým, že banka e, musí sa snažiť získať fondy zo svojho kapitálu, od svojich akcionárov. No a potom e, je tá hodnota 8 e, celkových pasív banky. A vieme, že toto najprv musí e, byť nesplniteľná požiadavka, aby sa dalo vôbec uvažovať o siahnutí po, po fonde. Ďakujem. ďakujem, pán predseda, ďakujem aj vám, pani predsednička König. V predchádzajúcom mandáte eh, Európsky eh, parlament odhlasoval tento text k bankovému balíčku revízia BRD, kde sa hovoria o týchto minimálnych požiadavkách na vlastné eh, form, na vlastné zdroje a podobne. Ja mám ešte pár otázok k tomuto. SRB eh, chce vytvoriť kvantitatívne štúdie, aby zhodnotil dopady na jednotlivé krajiny a modely eh, bank na základe teda subordinácie, ktoré sa spomínajú v eh, smernice No a vychádzajúc z viacerých e, štúdí, napríklad aj e, e, Bank Italia, môže tu byť asymetrický dopad na rôzne bankové systémy a biznis modely môže to mať negatívne dopady na disponibilitu úverov. Ako chcete takéto negatívne dopady zhodnotiť a zohľadniť pri implementácii No a pokiaľ ide o cieľové MRL pre významné banky, ako budete zohľadňovať rizika spojené eh, s eh, komplexnými eh, titulmi a vecami, ktoré sú mimo súvah. Niektoré banky sú vlastne na úrovni level 2, level 3 a teda rizika týchto bank z tohto dôvodu sú značne podhodnotené v ich súvahách. Ďakujem pekne. Ďakujem. Dosah zmien v nariadení na jednotlivé bankové modely alebo krajiny, to je čosi, čo vyhodnotíme až potom, ako zapracujeme nový balík do našich koncepcií. Takže my vlastne zbierame dáta e, týkajúce sa výpočtu MREL. Rovnako sme to urobili v roku 2018, keď sme publikovali e, našu koncepciu a vlastne potom zverejníme ako rôzne rozhodnutia, aký majú dosah na trh. V každom prípade však e, my sme tí, ktorí musíme implementovať účinný legislatívny legislatívny rámec. Banka Italia, zrejme e, som prehľada túto štúdiu, na ktorú odkazujete, ale ale tam je to trošku odlišné ako dopad e, e, MREL na banky. Viete, E, iná je situácia, ak banky na určitom, v určitej krajiny nemajú skutočný e, e, dostup na kapitálové trhy a potom sú viaceré štáty, netýka sa to jednej, máme veľmi diverzifikovaný bankový trh, ale máme banky, ktoré sú, e, e, ktoré sú v podstate e, vkladové banky, to je ich nosné, majú teda ekvitu v rámci svojich aktív, nemajú bankové obligácie, majú vklady. No a tam, e, tam e, tá otázka MREL, do akej miery zavážia, nad tým vysí veľký otáznik. E, viete, môže ísť o banky, kde stratégia riešenia nemusí byť plnohodnotná rekapitalizácia banky, môže ide o odpredaj a Mm, subjektu alebo časti subjektu. E, tým sa všetkým zaoberáme a, a to v snahe mm, pristupovať veciam primerane. E, hovorili ste o likvidácii, e, pokiaľ pri niektorej banke dospejeme k názoru, že neexistuje verejný záujem v prospech tejto banky, tak potom MREL je ekvivalentom s kapitálovými požiadavkami kladenými na schopný podnikateľský subjekt. No a potom e, sú aktíva e, druhostupňové, trojstostupňové, čiže aktíva, ktoré majú obmedzené Eh, obmedzené trhy likvidity alebo žiadne trhy pre nich neexistujú, eh, na ktorých by boli likvidné. Eh, no to je vec, ktorá sa starostlivo monitoruje eh, a je to súčasťou eh, našej práce. Zohľadňujeme to pri úvahách o tom, ako povedzme rozdeliť subjekt, ako eh, likvidovať portfólia. Čiže je to vec, ktorou sa zaoberáme od samého začiatku našej existie, existencie a je to akýsi spoločný menovateľ pôsobenia SSM a SRB. A posledné vystúpenie Jake Pugh. Uh, Ďakujem, pán predseda, uh, osobitne za to, že ste mi uh, nechali čas na konci zasadnutia. Chcem tu spojiť viacero um, tém a to, ako sme počuli pripojenky k tomu, že sa um, zvyšuje pravdepodobnosť, že bude tvrdý Brexit No tiež eh, chcem eh, eh, sa vyzrieť k mm, pripojenkám pani Koenig CCTP v Londýne, keď Británia nastavila tie štatárne nástroje spojené s tvrdým Brexitom, hlavne pre preferenčné nakladanie s e, európskymi vládnymi e, dlhopismi z EÚ, tak tu môžu byť e, viacnásobné dopady, len čo týka toho nulového, očakávania nulového rizika pre tie dlhopisy, ale tiež vzhľadom na CCP v Spojenom kráľovstve Vzhľadom na to, že obe tieto inštitúcie e, sú v rámci PRA, tak môže mať e, e, dvojakú, dvojaký dopad. Teda dopad na kapitál a dopad na CRR požiadavky, ale tiež ostrihanie dlhopisov z eurozóne pre kapitalizáciu rizik z derivátov a e, keď ste teda e, spomínali tie kapitálové dopady na CCP a ako e, to vplýva na prípad tvrdého Brexitu. Dovolte mi povedať jasne, že moja pripomienka k CCP nesúvisela s Brexitom, alebo to všeobecná pripomienka o tom, že sme z CCP urobili stredovod našej finančnej architektúry, aby sme vedeli, čo sa stane ak e, to vlastne To bola moja jediná pripojenka k tomu. Ďalej k e, tvrdému Brexitu alebo mekému Brexitu, teda z dohody alebo bez dohody, tak chcem povedať, že e, máme veľmi dobré pracovné vzťahy medzi britskými orgánmi a osobitne pre nás to je Bank of England a keď pracujeme s našimi americkými kolegami rovnako, Eh, a dúfam, že eh, to zotrvá a že tie zabezpeky, ktoré sme teraz zavedli, nám tiež eh, pomôžu zistiť ak ten problém. Tiež sme asi diskutovali, že čo v prípadoch haircuts a podobných, ale môj základný predpoklad teraz je, že dúfam, že nájdeme spôsoby, ako veci hladko vyriešiť a nekomplikovať. Thank you. Ďakujem. Môžeme teda uzavrieť e, toto veľmi, toto veľmi bohaté verejné vypočutie. Ďakujem e, LK Klinik za vaše angažovanie pri odpodaní na nie vždy e, ľahké otázky a samozrejme budeme musieť pokračovať a budeme pokračovať v našom dialogu. Takže ďakujeme, uzatvárame tento bod e, programu a ideme na ďalší bod programu a to je Všeobecný rozpočet Európskej únie na rok 2020. A ako viete, máme tu stanovisko výboru EKON a rozpočtové pozmeňujúce návrhy. A ako vždy, kolegovia, prosím, my sme ešte neukončili našu schôdzu, máme tu ďalší bod a ako som povedal, je to rozpočet, ktorý, ako viete, sa zameriava hlavne na rozpočet eh, ESAS, čo je pre nás dôležitá téma, ale nie jediná. A bez zdržovania dám slovo s pravdajcovi Sigrid Muresanovi. Máte slovo? Ďakujem, pán predseda. Dobré popoludne, kolegovia. A vzhľadom na to, že je začiatok voľbného obdobia, chcem mm, zazvať eh, všetkým kolegom veľa šťastia pri plnení vašich e, úloh e, počas tohto volebného obdobia. A teraz my diskutujeme stanovisko nášho výboru k rozpočtu EÚ na rok 2020. Ako viete, kolegovia, toto je posledný rok viacročného finančného rámca 2014-2020. A vždy na začiatku viacročného finančného rámca musíme tlačiť e, členské štáty v rade, aby boli konečne pripravené absorbovať tie peniaze, ktoré im dáme k dispozícii. A teraz v poslednom roku MFF musíme tlačiť členské štáty v rade, aby zaplatili e, za tie sumy, ktoré si budú narokovať, pretože na začiatku MFF štáty nikdy nie sú pripravené absorbovať e, peniaze, ktoré im dáme k dispozícii a preto tam nastanú e, oneskorenia. Vždy v poslednom roku MFF e, oni eh, zvyšili eh, absorčnú kapacitu a predstavujú eh, zrelé a kvalitné programy, ale vieme, že peniaze pochádzajú hlavne z príspevku členských štátov, tak teraz veľká výzva bude, aby sme mali úniu, ktorá bude schopná plniť svoje úlohy a kde, pretože niekto e, ne, e, urobí e, väčšiu škodu občanom a podnikom ako EÚ, ktorá by nedokázala platiť svoje faktory. A e, toto e, je stále e, viac a viac e, znepokojúce a e, hlavne keď rada navrhuje nezdôvodnené kratenia aby sa e, znížili e, sumy e, štátov, ktoré musia odvádzať do rozpočtu EÚ. A to je hlavne oblasť našho zaujíma, to je ESAS. Návrh rozpočtu, ktorý predložila komisia na budúci rok, je nárast v absolútnom vyjadrení v porovnaní s návrhom rozpočtu minulého roku ale v relatívnom vyjadrení je to pokles v porovnaní s hrubým národným dôchodkom Unie. Minulý rok ten rozpočet bol a teraz je to 0,099% bodov, takže v porovnaní s hrubým národným dôchodkom eh, je to zniženie a to jasne naznačuje, že je to hm, tesný rozpočet a hoci je to tesný rozpočet, eh, rada ešte robiť ďalšie kratenia a Dovolte mi uvieť pár príkladov. E, rada robí najväčšie kratenia v kapitole 1, to je kapitola, ktorá e, má financovať e, výskum, inováciu a infraštruktúru a tie oblasti, ktoré posilňujú našu ekonomiku a robia ju odolnejšou pre budúcnosť. Teda, rada navrhuje 400 miliónov eur pre program Horizon 2020, teda pre výskum a inovácie v a vláda, mm, rada navrhuje 200 miliónové kratenie eur e, pre nástroj Connecting Europe, to je najväčší e, program infraštruktúry a e, rada tiež navrhuje kratenie 160 miliónov eur pre iniciatívu zamestnanosti mládeže, um, teda to je ten program, ktorý najväčšia väčšina v parlamente vždy obhevala počas posledných rokov. Keď hovoríme o slovách, tak e, rada aj my, parlament, e, sa zhodíme na tom, keď hovoríme, že chceme silnú ekonomiku a chceme podporovať e, malé a stredné podniky a podporovať investície do výskumu a inovácií a zároveň je parlament pripravený zvýšiť tie sumy, ktoré sú odvodené, pretože musíme byť e, opatrný s tým narastom e, nákladov, ale pretože verejné e, zdroje sú obmedzené, ale rada napriek tomu chce krátiť prostriedky a toto nám spôsobuje starosti. A čo týka pozmeňujúcich návrhov e, navrhujem e, nasledovne. Rada navrhuje zniženie 90 miliónov eur v tom záručnom fonde FC v porovnaní s návrhom rozpočtu. Myslím si, že toto je neodvodnené a e, ja verím tomu hodnoteniu komisie, čo týka usmernenia FC a chcem, aby sme to zakonzervovali na úrovni návrhu rozpočtu to isté platí pre e, program e, podpory infraštruktúry, kde rada navrhuje to e, znižiť o 25 miliónov eur a toto sú nástroje a finančné zdroje, ktoré majú podnesovať štruktúralne reformy v členských štátoch a podporiť štáty, ktoré robia štruktúralne reformy. Toto parlament vždy obhajoval a preto navrhujem, aby sme tiež zametli tie kratenia rady v tom programe štrukturálnych Eh, reforiem a eh, potom eh, kolegovia rada robí krátenie v rozpočte v nasledujúcich DG, ktoré sú dôležité v našej činnosti. DG ECFIN, DG Competition, DG Taxu, DG FISMA, DG Estat. A čo je zaujímavé, že tie sumy, ktoré krátia, sú rovnaké sumy na úrovni všetkých DG. Takže to jasne ukazuje a naznačuje, že toto nie je založené na politike, ale je to záver, ktorý e, hľadá argumenty. To je e, ako keď rada chce vytlačiť citrón a e, znížiť sumy v rozpočte a používajú černé perová a, a robia takéto krátenia pre všetky DJ. Myslím, že by sme im to nemali umožniť, pretože rozpočet nie je len účelníctvo, ale je to podstatný nástroj pre EU aby e, plnila svoje ciele a politiku a e, e, tieto kratenia na základe vedomostí o činnostiach týchto DG navrhujeme vrátiť na úroveň návrhu rozpočtu z komisie. A potom pilotné projekty a prípravné kroky. Tieto tiež v roku 2018, keď som bol všeobecný spravodajca rozpočtu v mene celého parlamentu a rozpočtového výboru, tak som E, tak navrhujem takto postupovať, aby sme podporili pilotné projekty a prípravné e, kroky, ktoré prednesli kolegovia, ktorí e, dostali známku A alebo B od Európskej komisie. Viete, že všetci máme právo navrhovať pilotné projekty a prípravné kroky a komisia ich potom hodnotí A znamená, že pilotný projekt je dokonalý a možno ho plniť bez váhania a B znamená, že pilotný projekt je dobrý a možno ho plniť s malými zmenami C a D znamená, že pilotný projekt e, buď nemôže byť plnený, alebo už e, to krie komisia. Preto navriem e, kolegom, že tento rok opäť budeme postupovať ako v posledných dvoch rokoch, že podporíme pilotné projekty, ktoré dostali od komisie známku A alebo B, keď komisia povie, že vie, že sú dobré a môžeme ich financovať na záver predseda, aby sme eh, tiež spomenuli EZAS. Eh, môj názor je, že aby sme sa zabezpečili adekvátne financovanie EZAS a EZAS e eh, tiež musia sa zamerať na úlohy, ktoré sú im pridelené. A potom tom, ako sme to konzultovali s um, trhovým spravodajstvom pre agentúry z parlamentu. To financovanie, ako komisie a z návrhu rozpočtu, je uh, vhodné a primerané pre ESOS, takže navrhujem to obhajiť. A toto je všetko, pán predseda. Naše priority, ako viete, sú plnenie Európskeho semestra pre prehlbenie spoločného trhu a podporu um, dokončenia EMU a um, použitia rozpočtu EU um, na naplnenie týchto cieľov. E, do 25. júla e, poludnia máme čas e, pozmeňovať e, toto stanovisko, budeme o ňom hlasovať v septembri a potom zároveň e, kolega budú môcť e, predkladať zmeny rozpočtu na konci septembra. Rozpočtový výbor bude hlasovať o e, všetkých rozpočtových pozmeňujúcich návrhoch. Ďakujem ďakujem aj za to, že ste eh, urobili úlohu za predsedu a ohlasili ste časový plán, no musíme skončiť do 5. a plne navrhujem, aby sme obnovili eh, tie návrhy, ktoré uzneli v návrhu rozpočtu, pretože pre mňa je nepriateľné, že na jednej strane eh, robíme zákondarstvo a dáme úlohy agentúram a generálnym rejiteľstvom, na druhej strane kratie peniaze na um, plnenie týchto úloh, takže dúfam, že mm, tento výbor bude veľmi silno zjednotený v tom zmysle, ako ste popísali, um, nezávisle od toho rozsahu a predmetu v tom stanovisku a predpokladám, že tu bude istá diskusia. Chairman. Juanes Fernández. Gratulujem Ďakujem, pán predseda. Najprv chcem zablažovať pánovi Muresanovi, spravodajcovi, e, za e, prvý návrh. E, myslím, že je to dobre urobené. Rád začnem legislatívnu prácu s tým, že budem pracovať na budúcom rozpočte EU. A rozpočet je jeden z našich najspoľahlivejších nástrojov, ako zabezpečiť, že tie úlohy sa plnia. A od posledného eh, volebného obdobia skupina eh, eh, stále tvrdila, že výdavky investované do prevencie daňových unikov sú investíciou a zabezpečia väčšie príjmy pre financovanie činnosti EÚ a tiež kvalitné verejné služby. Preto spolu so zvolenými my navrhujeme daňové observatórium, daňové pozorovacie centrum v EÚ, e, ktorá e, bude e, sledovať údaje a poskytovať odhady. A my vyzývame všetky skupiny, aby podporili túto iniciatívu, ktorá je pre nás všetkých prospešná a aj pre všetkých občanov EÚ. Tiež navrhujem zvýšiť pridelenie prostriedkov pre európske orgány vykonávajúce dohľad a mm, EU sa rozhodla zvýšiť ich e, e, zodpovednosť a e, štruktúru dozorných orgánov pre bankovníctvo, finančný a trh poisťovníctvo a dôchodky. A Tiež moja e, skupina navrhuje zaviesť e, rámec pre výkon dohľadu v oblasti boja proti praniu peňazí a financovaniu terorizmu. A dobré zámery vyžadujú primerané zdroje, pretože ináč zostanú len zámermi. Všeobecnejšie povedané, e, dúfam, že spravodajca, zvyšní spravodajcovia zabezpečia, že rozpočet na rok 2020 bude zohľadňovať E, požiadavky občanov, aby mali rozpočet, ktorý bude podporovať udržateľnejšie a e, potrebné činnosti. Thank you, Mr. Chairman. Congratulations to the rapporteur outstanding... Ďakujem veľmi pekne. Je to veľmi dobrá správa. A súhlasíme s týmto názorom, že e, priority e, skupiny musia mať aj dostatočné zdroje k dispozícii, vyžaduje si to aj modernizáciu ekonomických ekonomík, e, čelenie finančným krízam, klimatické zmeny. Toto všetko si vyžaduje dostatočné financovanie. Adekvátne financie potrebujeme aj pre ESS, Navrhli sme agentúru, ktorá by bojovala proti finančným eh, zločinom a praniu špinavých peňazí. Dúfame, že aj toto bude eh, prioritou a bude to takto aj zohľadené v rozpočte. Jeden z našich eh, členov navrhuje k teda otázke kalendáru, keď je to možno nemožná otázka Eh, časová lehota na predostieranie pozmeňujúcich návrhov je extrémne krátka a hlasovať máme v septembri, takže je tu nejaká flexibilita možná, alebo je nemožné eh, čokoľvek zmeniť? I'm making a technical check on this, but, uh... Toto si overujeme. Thank you. Um, first, uh... Ďalší rečník, ďakujem pekne aj z našej strany sa vám chcem poďakovať za tú správu, ktorá je dobrým východiskom pre naše diskusie. Nechcem sa opakovať. Tiež si myslím, že e, pokiaľ ide o rozpočet ESAS, e, mali by sme e, využiť príležitosť tohto stanoviska, aby sme povedali, že to berieme vážne, ak predseda EPP, EA, ktorý dostal určité zdroje k dispozícii, jednoducho nie je možný e, zabezpečiť e, tie úlohy, ktoré sú mu e, vyčlenené v oblasti boja proti praniu špinavých peniazí. Toto je veľmi závažné. Takže mali by sme využiť toto stanovisko a mali by sa snažiť prispieť takto k riešeniu tohto problému. A takisto tu vidím priestor pre zlepšenie v prípade Eurostatu. Je to dlhodobá otázka. Viete, pán predseda, že sme už o tomto eh, zdlhavo diskutovali v rámci eh, vašej správy. Jedna z najväčších eh, oblastí, kde sa minujú prostriedky, je rozpočet Eurostatu. Robia dobrú, dôležitú prácu, ale údaje predstavujú veľmi škaredým spôsobom. Takže keď ľudia chcú využiť to, čo my financujeme, jednoducho E, sú len frustrovaní. Takže mali by sme sa snažiť využiť rozpočet na to, aby sme ich trochu primeli k tomu, aby ich e, stránku prepracovali, aby bola e, priateľsky užívateľná, aby študenti mohli využívať tieto štatistiky pri svojich prácach. Takže tuto je priestor na zlepšenie. No a podobne Máme tu ešte aj e, komunikačný rozpočet pre eurozónu. Vieme, že často čelíme kritickým otázkam k fungovaniu eura a e, teda musíme e, všetky to veci vysvetľovať. Takže tento e, rozpočet, ktorý si vyčlenujeme pre túto oblasť, myslím si, že odôvodňuje, aby sme toho očakávali viac, detailnejšie a užívateľsky priateľskejšie argumenty. No a potom práca k tým jednotlivým účtovným orgánom. Mali sme tu viacero uznesení parlamentu, videli sme tu pozitívny vývoj v prípade EFRAG ale eh, nebol tu pozitívny výsledok v prípade ESB eh, e a ešte stále tu máme nesplnené eh, očakávania parlamentu, takže treba symbolickú hodnotu dať bokom do rezervy, aby sme mohli viesť diskusiu s týmito orgánmi, aby sme tu zabezpečili trošku demokratickejšiu zodpovednosť. Ďakujeme Gunnar Beck. Ďakujem pekne. Pán predseda, ďakujem pekne, pán spravodajca, za vaše jasné pregnantné formulácie. Mám k ním eh, tri pripomienky. V prvom rade to je známe v našej eh, politickej skupine. Máme určitú intelektuálnu rezistentnosť eh, voči axiomu, že harmonizácia vždy predstavuje zlepšenie Možno to tu nepočujete tak radi, ale my skôr dôverujeme eh, voľnej hospodárskej súťaži a k teda Goceku 2 by som sa chcel vyjadriť. Tu sa hovorí o koordinácii a dohľade makroekonomických politík v EÚ aj teda eh, členských štátov. Chcem pripomenúť, že zmluvy fungovaní EÚ, e, samotnej EÚ a všetkým svojim e, e, inštitúciám nedávajú ani exkluzívnu, ani zdieľanú kompetenciu v oblasti hospodárskych politík, akurát len podpornú, podporný dohľad Takže zdá sa mi, že tu e, nedodržiavame zásadu e, subsidiarity. No a potom k odseku 4, tu sa zdôrazňuje, že e, daňové inštitúcie by mali mať dostatok finančných prostriedkov k dispozícii. Tu tiež treba pripomenúť, že EÚ, odhľadnúc od DPH, ktorú spravujú členské štáty, v oblasti e, daňovej legislatívy nemá žiadnu pôsobnosť, nemá tam čo hľadať. Ďakujem aj za vaše kreatívne čítanie zmluv, ale multilaterálny dohľad, článok 1 a 1, potom tam máme aj článok 1.6, potom e, článok 5, e, kde E, sa hovorí jasne, že e, ekonomická politika nejde o subsidiárnu e, kompetenciu. Máme tu teraz dielené kompetencie, no ale toto je veľmi zaujímavá diskusia, ktorú nemusíme viesť dnes. Dirkian Epnik, ďakujem pekne, pán predseda. Takisto ďakujem spravodajcovi za jeho návrh správy. Eh, podporujem to, že sa chce sústrediť na eh, kvalitné eh, investičné formy. E KR by toto chcela podporiť, ale ako vždy, dôležité sú detaily. My podporujeme rozpočtovú obozretnosť, chceme racionalizáciu na každej úrovni, zodpovednosť rozpočtovú, keď eh, eh, musíme zabezpečiť eh, vlastne to, že sa zodpovedáme európskym občanom. No a pokiaľ ide o ESAS, máme tu rozpočtový dopad. Vo veľmi veľkej rýchlosti sa teda prijali tie finančné rozhodnutia, preto by sme chceli, aby sa implementácia týchto úloh kontrolovala. ESAS sa musia zodpovedať nám do detajlov No a som rád, že pán spravodajca e, tu hovorí o návrhu rady, aby sa tu doplnila e, presná príloha zo strany komisie. To by viedlo k zvýšenej transparentnosti. E, ďakujem veľmi pekne vám aj pánovi spravodajcovi. Ďakujem, pán Guzmao. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som poďakovať aj ja pánovi spravodajcovi Ďakujem e, za e, jeho správu, aj my zdieľame e, jeho názor. Tento výbor sa naozaj musí zaoberať týmito plánovanými kráteniami. Mali by sme si tu skutočne robiť obavy a zaberať sa aj oblastiami pre prioritné investície, krátenie v oblasti výskumu a inovácií sú mimoriadne závažné a to by nás mohlo viesť e, úplne nesprávnou cestou, než e, ktorú navrhuje Európska komisia pri vynakladaní e, prostriedkov ktoré investujeme do zamedzovania daňových únikov a boj proti daňovým rajom. Toto nie sú stratené peniaze, to je prínos pre EU aj pre členské štáty. Treba takisto bojovať aj proti klimatickým zmenám vo všetkých dokumentoch, vo všetkých e, oblastiach e, stanovania politiky by sa to malo e, odražať aj v rozpočtovej politike. No a potom tu máme makroekonomické nerovnováhy, takisto je významná aj politika súdržnosti, aj to sa musí odraziť v tejto správe. Pán spravodajca, chcete sa vyjadriť? Nie, chcem len poďakovať kolegom a chcem vám povedať kolegovia, že sa teším na spoluprácu s vami na tejto správe. Eh, áno, mali by sme obozretne alokovať zdroje, ale musíme podporovať hospodárstvo, zamestnanosť v Európe a takisto aj zabezpečiť eh, eh, za tie potrebné zdroje, ktoré potrebujú a vlastne vytvoriť rovnováhu medzi adekvátnymi zdrojmi a pridržajvaním sa cieľov, ktoré tieto majú. Takže ďakujem ešte raz. Ďakujem teraz e, k tomu časovému rámcu. Preverili sme si technické možnosti a javí sa, že je veľmi ťažké lehoty predlžiť. Čo môžeme urobiť? Môžeme to predlžiť do 5. nie do poludnia, teda ako to pôvodne bolo nastavené. To je maximum, ktoré sa z technického pohľadu dá zrealizovať Takže lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov 25. júl e, o 5. popoludní. No a teda budeme sa zaoberať. E, prepačte. Sorry, Mr. Schubert, I wanna... Prepačte, ja som členom ITRE a ja viem, že je odklad až do 5. septembra Prečo by to nemalo byť možné tu na, pretože budeme hlasovať 4. septembra. Hlasuje sa 4. a máme vtedy zasadnutie, na to sa to viaže. Takže môžeme ukončiť tento bod. Ďalšie zasadnutie je presne 4. a 5. septembra. 4. je veľmi dôležitá schôdza. Máme vypočutia kandidáta na prezidentku ECB, pani Lagarde. A potom sú tam ďalšie dôležité body na programe. No a v neposlednom rade rozpočet. Ten je tiež dôležitý. A bude sa hlasovať. Čiže e, e vypočutie Bielagard a Merš a e, potom hlasovanie bude po bode ohľadom pozície ECB a ohľadom rozpočtu. Týmto môžem uzavrieť dnešnú schovodzu. Prajem vám veľmi príjemné prázdniny, potom po tej volebnej kampani. Všetci si zaslúžime oddych, takže zregenerujte sa a plný síl sa pri navrate v septembri. Končíme zasadnutie.